aktívne proti podvodom vo všetkých týchto oblastiach, oblastiach. Takéto je teda moje odhodlanie. Ďakujem, pán Barnie. Týmto uzatváram rozpravu na danú tému. Zajtra budeme o 12.00 hlasovať o tejto téme eh, online hazardné hry. Teraz preberáme tému zdravie včiel, medonosných a včelárstvo. Pán Tabarin tisztelt dalli biztos úr kedves kollégák! ágazat más fontos kihvásaira is. moja správa sa v podstate zameriava na zdravie včiel medonosných. chcel by som dať odpovede aj na ďalšie problémy. Riaditeľstvo komisie zodpovedné za túto oblasť vypracovalo výbornú správu a to bol základ mojej vlastnej správy. Ja dúfam, že mnohé návrhy z tejto správy budú implementované radou, komisiou a, ďalšími hráčmi e, v sektore včelárstva tento sektor prispieva k zachovávaniu našich e, kultúr. Máme tu 85 včelých kultúr, ktoré by nemohli prežiť rastlinných druhov by nemohli prežiť bez opelovania. Čiže tento sektor plní dôležitú úlohu a preto musíme podporovať včelárstvo už pri zdroji. Bohužiaľ, nemáme dostatok liekov, liečiv na liečenie chorôb včiel, pretože farmaceutický priemysel táto oblasť nezaujíma. A včelári nemajú zdroje na to, aby podporovali výskum takýchto liekov. Tento problém pretrváva už 10 ročia a ak sa nám nepodarí urobiť kroky na základe e, komunitárnych zdrojov, táto kríza sa nevyrieši. Ďalší problém, tento sektor nie je dostatočne zorganizovaný. Nemáme dostatok údajov ohľadom zdravia včiel, e, o počte úľov, a preto na úrovni členských krajín a Európskej únie by bolo veľmi dobré mať spolahlivé zdroje. Ďalší problém vzdelávanie včelárov. Členské krajiny by mali túto činnosť prepojiť profesionálne. Ďalší problém fitosanitárne produkty pre zdravie včiel. V Európskom parlamente sú poslanci, ktorí obvinujú alebo dávajú e, za príčinu práve tieto fitosanitárne produkty, ako náhle sa vyskytne nejaký problém. Ja mám iný názor. Niektoré lobby neumožnili aby niektoré aktívne látky boli obsahom mojej správy a tieto aktívne látky by mohli byť nahradené inými látkami, ktoré by boli menej škodlivé pre zdravie včiel. Ide hlavne o neonikotinoidy a ja budem bojovať za to, aby sme tieto látky eliminovali zo fitosanitárnych produktov vyzývam komisiu, aby zmenila smernicu o mede, pretože tam sú obsiahnuté niektoré veci tam nie sú dostatočne definované. Nie je možné zariadiť ochranu. Sú tu problémy eh, s kvalitou dováženého medu a pokiaľ ide o rastliny, geneticky modifikované rastliny, tak tu prebieha široká diskusia, či tieto rastliny sú škodlivé alebo nie. Chcel by som vyzvať Európsku komisiu, aby zadala spolahlivú vedeckú štúdiu, pretože tu ide o vedeckú otázka, otázku a my nemáme k dispozícii takúto štúdiu. Pokiaľ ide o antibiotika, potrebujeme reguláciu na e európskej úrovni, aby tu boli referenčné hodnoty. E, pokiaľ ide o meso, tam je situácia oveľa lepšia, ale pokiaľ ide o med, tu nie je žiadna regulácia. Albert Einstein povedal a ja si myslím, že preháňal, povedal, že ak nebudú včely vo svete, tak do 4 rokov e, ľudstvo vymrie. A dopad tohto sektora na potravinovú bezpečnosť a zachovanie biodiverzity to sú sektory, kde treba e, tieto slova Einsteina brať do úvahy. Teraz dám slovo tým, ktorí nemali príležitosť sa vyjadriť. Jednoducho sa vás hlási priveľa eh, vy, sa vás príliš veľa hlási o slovo v tejto chvíli. Teraz má slovo pán Kelly. Ako povedal e, e, správodajca, toto je veľmi dôležitá téma a mnohí si uvedomujú, aké dôležité sú včely. Einstein to vedel. A ten citát je veľmi trefný. Ak 85 eh, žijúcich 85 eh, plodín je vlastne závislých eh, od opeľovania, tak to je číslo, ktoré potvrdzuje pravdu citácie Einsteina. Vieme, že sa e, e, presúvajú rôzne druhy e, rastlín, plodín aj zo zahraničia a treba venovať pozornosť tomu, či sú bezpečné. Vieme, že med je veľmi dôležitý z hľadiska správneho stravovania a preto si zasluhuje táto téma pozornosť. Pani Regner má slovo. Ďakujem za slovo zdravie včiel v časoch krízy e, získava len veľmi málo pozornosti. Ale to je nesprávny pohľad, veď e, e, Albert Einstein povedal, že to, čo sme práve počuli a vieme, že včely majú dopad na polnohospodárstvo, na výrobu potruvín, biologickú rovnovohu a priamo na život. Ja teraz budem hovoriť za Rakúsko. V mnohých e, sektoroch e, Rakúska včelárstvo má výrazný podiel a e, skutočne chýba veľa vedeckých, vedeckých podkladov, ale to nestačí ako vyhovorka. Musíme sa venovať tejto otázke aj prostredníctvom polnohospodárskej politiky. Musíme sa, musíme sa e, pozorne venovať aj e, otázke bezpečnosti. Nie len, že tie prvky, o ktorých sa hovorilo, sú škodlivé, ale musíme venovať aj pozornosť tým negatívnym aspektom intenzívnej polnohospodárskej produkcie produkcie. Musíme eh, mať štandardizáciu farmaceutík, ktoré sa využívajú v členských štátoch. Takisto musíme aj príznejšie pozerať na eh, chemické prípravky, insekticídy, ktoré sa využívajú. Ďakujem, pán Eichut. Eh, Ďakujem. Domnievam sa, že všetci sa zhodneme na e, význame včiel, ale po prečítaní tej správy som sa nedočítal e, e, o žiadnej kritike, kritike adresovanej modernému polnohospodárstvo. Vieme, že e, farmaceutický e, priemysel je pôvodcom tých problémov, ale fakt je ten, že polnohospodári to využívajú. Myslím si, že vhodná legislatíva by mala vyslovovať veľkú e, kritiku a neonikotinoidy by mali byť odstranení, veď bolo ich, potvrdený ich negatívny účinok a takisto geneticky modifikované plodiny spôsobujú spôsobujú problémy a treba e, preto e, inými očami pozerať na tú situáciu. Polnohospodársky model sa musí zmeniť menej monokultúr, e, vraj väčšiu mieru rotácie a len to napomôže riešeniu problémov. Pán Stevenson, máte slovo. Ďakujem. Európsky súdny dvor v septembri e, rozhodol, že všetky balenia medu musia mať etiketu, kde sa konštatuje, že ten med obsahuje pol, pel. A to je jasné, aj 5-ročné dieťa vám to povie. To ako keby ste e, na vrecúško s arašidami napísali, že v tomto vrecúšku môžu byť orechy. E, Myslím si, že v danej situácie, keď, keď vlastne sa e, bojuje proti mnohým ochoreniam, je E, e, chybou, keď e, takto postihujeme MET, veď v podstate už mesiace EP bojuje v rámci ochrany spotrebiteľa s náležitosťami etikiet na potravinách. A našou úlohou je byť zákonodarcami a preto si myslím, že sudcovia v Luxemburgu by mali mať by mali mať veľký nadpis, že v tomto súde, v tom, na tomto súde sedia hlupáci. E, to je tá slovná hra s anglickým slovom nuts. E, Panteriera, e, napredujúci kolaps včelých kolónií je alarmujúcim a veľmi ťažko sa hľadá efektívny, široký postup. Týka sa to vlastne divokých včiel, opelujúcich včiel, aj tých, ktoré sú vlastne chované. A to to bude mať veľké eh, pro, a to prinesie veľké problémy. Intenzívne polnohospodárstvo, monokultúry, s vysokou mierou využi- využívania chemikálií, pesticídov a e, plodiny GMO e, len k prehlbovaniu problému e, prispievajú. Krátkodové opatrenia by boli zákaz, ale potrebujeme na to viac informácií. Musíme však prijať radikálne opatrenie, musíme zmeniť tie produkčné modely a politiky, ktoré to umožňujú reforma spoločnej agrárnej politiky je výbornou príležitosťou pre takéto zásahy. Pani Ves je ďalšou na zozname. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Ja by som rada poukázala na dôležitý aspekt i napriek môjmu veľkému snaženiu e, musíme e, vlastne e, ako si vyčísliť rozsiahle využívanie podruhov v mnohých regiónoch. Začalo sa s tým pred 50 rokmi a jednoducho včely sa ocitli v podmienkach, ktoré evolučne neboli dané boli vyberané určité druhy, ktoré, sú, e, ktoré e, ponúkajú vyššie výnosy medu. A e, samozrejme nie vždy to prospelo celkovej skladbe tých včelých spoločenstiev a to poviedlo k tomu, že tie miestne osvedčené a žijoce spoločenstva včiel vymreli. Pani Merkis, ďalšia na rade. Ďakujem, budem hovoriť stručne. Podporujem alternatívne eh, uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať zajtra, pretože ako viete, my sme mm, vysvetlili a vysvetľujeme plodnosť eh, E, našim e, deťom a začíname s vtákmi a včelami, ale nebudem môcť vysvetliť, ako je to s včelami, ak vymro, pretože e, tam stratíme problém plodnosti a stratíme problém pomoci poľnohospodárstvu a zásobovania potravinami, takže pomaly, ale isto. My zásadne meníme prírodu a robíme to naopak. Robíme to tak, že umožňujeme poľnohospodárstvu používať e, príliš veľa pesticídov a pestovať monokultúry a mm, dávať im e, moc voľnosti pri prístupe a mali by sme sa vrátiť k včelám a vtákom. Ďalej pán Bronz. Uh, bees, like their soulmates a vteli podobne ako ich e, príbuzní Romovia majú voľný duch a podobne ako e, e, odpadové kovy v telom nezávisí na mieste pôdu a spýtajte sa niekoho na ulici, čo si myslia peli z GMO rastlín. Ak si myslíme, že ak má e, výrobca výrobkov e, uvádzať úvod e, odpadového kovu, odkiaľ Romovia ho zobrali z tej skladky. Čo platí pre Romov, platí aj pre včely a včelárov. I thank you. And our last speaker. Ďakujem a teraz pani McGuinness mr president and thank you to the rapporteur. i would have preferred if this. Ďakujem, ja by som bol radšej, keby táto správa bola o včelách, e, aj o včelách, aj o e, trudoch a e, kolegovia spomenuli aj divé včely a než každý príde k závere o, spos- o príčinách tohto problému, tu je problém s nedostatkom údajov, problémov s včelami medonosnými a zo stratou kolony a potom budeme mať e, dostatok informácií, z ktorých môžeme vychádzať a to je dôležité. Ide o to, že pesticídy sú problém a túto myšlenku treba preskúmať, ale e, tá myšlenka, že farmári majú používať ich príliš málo alebo príliš veľa, má byť regulovaná novou legislatívou o udržateľnom použití pesticídov a to treba uznať. Ja príjmam, že čo sa týka biotopov všetkých, všetky hmyzy mus, potrebujú vhodnú vlast a kolegovia, ktorí to spomenuli, ja chcem povedať, že e, som e, zasadila ehm, viacero hektárov pre včely a funguje to a sú tam včely a je to účinné. Tieto opatrenia môžu byť e, účinné pre plnosvárskú politiku. Ďakujem teraz, komisár Dal. Thank you, Mr. President, honorable members. Ďakujem, cení poslanci. S potešením vidím, že mnohé udalosti a diskusia, ktoré prebieha tento rok v Európskom parlamente a v Rade, vychádza z eh, oznámenia komisia z decembra a ukazuje sa, že hm, toto oznámenie eh, bolo účinné pri eh, lepšom pochopení tejto veci. Naše počiatočné hodnotenie je stále platné a zdravie včiel je silne ovplyvnené viacerými faktormi a dodnes veda neurčila nezistila e, presné e, príčiny a rozsah straty včiel. Dovolte mi oceniť výbornú prácu spravodajcu pána Dabajdyho, ktorý vypracoval vyvaženú správu o tejto komplexnej oblasti. A um, výrobcovia, e, ktorí zohľadňujú zdravie včel, sú uvedení v tejto správe, ale vieme, že nie sú tu jednoduché riešenia a opravy, ale je jasné, že musí sa posilniť výskum a budeme dávať pozor na výber budúcich výskumných programov a môžeme dohľadiť tie prvky, ktoré sú najvplyvnejšie. Komisia už eh, vykonala viaceré kľúčové kroky, ako napríklad menovanie nového referenčného laboratória pre zdravie včiel a zvýšenie príspevkov EÚ do financovania národných programov pestovania včiel. Podporujem a cením si podporu parlamentu pre tieto kroky. Ďalšie kroky sa už plánujú a správa parlamentu nám určite dáva mm, niečo na zamyslenie v týchto bodoch a aj v ďalších mnohých bodoch. Môžem uistiť cených poslancov, že budeme posudzovať všetky vaše návrhy pozorne. Verím, že naše smerovanie nás zmocní a lepšie rozhodovať o ďalších krokoch a stratégiách. Chcem vám však e, pripomenúť, že komisia má obmedzené nástroje a zdroje. Členské štáty a účastníci musia zohrať dôležitú úlohu. To by mohlo znamenáť napríklad, že budeme investovať e, ďalšie úsilie do rozvoja a e, predaja na trhu veterinárnych liekov. Podobne členské štáty a profesionálne organizácie by mohli ďalej podporovať dobré postupy v chove čiel a poľnohospodárstve a uľahčovať dialog medzi pestovateľmi a šírením praktických informácií chovateľom včiel. Opäť chcem povedať, že veľmi si cením hodnotnú správu parlamentu a teším sa na to, že ďalej budem e, dosahovať pokrok v tejto dôležitej veci. I thank you, Commissioner. So colleague... Ďakujem, pán komisár. Rozpravu zatváram A ako v minulých prípadoch hlasovanie bude zajtra o 12. Ďalší bod